Test, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois. Teste, um, dois.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 analyse Hmm. Pán predseda. Takže opäť e, otváram našu schôdzu. Ohlasíme výsledky prvého hlasovania a oznámime e, druhé kolo hlasovania. Výsledky. Čo sa týka Ehm, hlasovania v urgentnom postupe sú e, nasledujúce. Nebudem to čítať jednotlivo, malo by to byť e, na monitore. Takže čo sa týka nariadenia e, ohľadom zmenia viacročného finančného rámca schválené v roku 2014-2020, Takže tí, ktorí počúvajú zvonku, tí to asi nevidia. Takže 684 sa e, zúčastnilo, 670 za, 13 proti, jeden sa zdržal. E, ďalej, e, návrh opravného rozpočtu 1 rovno 2020 tiež schválený. V sa zúčastnilo, 658 za, 7 proti, 19 sa zdržalo. Návrh opravného rozpočtu číslo 2 lomeno 2020, e, poskytnutie núdzovej podpory členským štátom, taktiež schválené. Opäť 684 zúčastnených, 678 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Ďalej, mobilizácia nástroja a flexibility na rok 2020, dokument 2020 eh, lomeno 2053. Opäť eh, schválené. A toto už máme nástroj flexibility číslo 2. Potrebujem ešte 2020 lomeno 2053 najskôr. 2020 lomeno 2053, prosím. It's the flex- flexibility číslo 1. Toto je číslo 2, ale nemám tu žiadne textové znenie, len číslo dokumentu 2020 lomeno 2053 a ten druhý dokument 2020 lomeno 2056. Takže číslo 1. 684 sa zúčastnilo a za bolo 657 e, proti 8, zdržalo sa 19 poslancov. A v druhom prípade ten dokument 2020 2056, 684 zúčastnených e, za 264 proti 6, e, zdržalo sa 14 a potom tu máme mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti pre rok 2020, poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom. Bolo to schválené v urgentnom postupe. Nepredvídané udalosti, máte to tam? For the next, we need a document number. Flexibility instrument. Nástroj flexibility číslo 2. A teraz potrebujem mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, ten ďalší dokument. What is that? Unforeseen expenditures? Spielraums, ja. Okay, also. Takže 684 zúčastnených, 679 za, proti 4, zdržal sa 1. Schválené. Ďalej, špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tak, 624 zúčastnených, 680 za, dvaja proti, dvaja sa zdržali, takže schválené v urgentnom postupe. Ďalej zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19. 684 sa zúčastnilo, 680 za, dvaja proti, dvaja sa zdržali. Takže v urgentnom postupe schválené. Ďalej, osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v obdvetví rybolovu a akvakultúry. Zúčastnilo sa 684 poslancov, 663 za, 6 proti, 15 sa zdržali. Taktiež e, je to schválené v urgentnom postupe. Ďalej zdravotnícke pomôcky. 684 sa zúčastnilo, 679 za, traja proti, zdržali sa dvaja, takže tiež schválené v urgentnom postupe. V prípade všetkých týchto urgentných postupov teraz e, začala e, bežať e, lehota do 14. hodiny na pozmenujúce návrhy a potom do 15. hodiny môžete podávať oddelené pozmenujúce návrhy. Takže Mali sme tu e, ráno e, návrh ohľadom e, celných opatrení EÚ v boji proti epidémii COVID-19. O 5. sa bude hlasovať. Teraz tu máme druhú časť pozmeňujúcich návrhov e, k viacročnému finančnému rámci a taktiež e, k opatreniam v rámci boja proti pandémii COVID-19 e, a jej dôsledkom. Takže rovnaký postup ako dnes do obeda. Druhé kolo hlasovania bude prebiehať teraz do 14.30, takže môžete hlasovať, máte čas do 14.30, no a o 17. hodine sa zverejnia výsledky a tým pádom teraz preruším schôdzu. Ďakujem.